vystúpenia. Ako prvá Diaz de Mera. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem hájiť 58 zamestnancov, ktorí sú činní v odbore, ktorý je ohrozovaný tým, že, sa, že hrozí zatvorenie podniku. V roku 2014 e, mali zísť 2 milióny eur, 2015 ešte viac a má dochádza, dôjsť k masovému prepušteniu, pretože nie sú dostatočne produktívni, ale predsa sa mm, boli veľmi prínosní pre tento podnik a má sa to teda zrušiť, respektíve presunúť niekam inám, pretože je to vraj príliš drahé. No a prečo? Lebo myslia iba na získ a nemyslia na sociálnu dimenziu a neviedli sa žiadne rokovania. Prosím komisiu, aby prijala potrebné opatrenia, ktoré sa potom zrealizujú, aby tento podnik nebol ohrozený aby boli chránení zamestnanci. Lokis uh, e, nemal by byť zatvorený. Chceme, aby to ostalo otvorené. Tony Pitt, nech sa páči. Nakon prošlo prošlotjednog cúrenia... Po tom, čo minulý týždeň pomaly, e, e, minulé leto pomaly prenikali dokumenty, opäť sa rozhoreli diskusie o TTIP. Občania majú právo na informácie a podľa nich sa rozhodnúť my, ktorí v konečnom dôsledku rozhodujeme. Popri médiách máme zodpovednosť. E, populizmus je zlý, oslabuje našu negociačnú pozíciu musíme zabezpečiť zlepšenie situácie občanov a ochranu našich štandardov, um, spoluprácu pri tvorbe pravidiel. Uh, v kontexte, v kontexte rokovaní uh, chorvátske priority sú prístup k uh, zdrojom financovania pre malé a stredné podniky, zrušenie existujúcich administratívnych bariér, um, zrušenie víz pre našich občanov, Európsky e, negociátori e, musia hájiť e, štandardy Európskej únie, len takto spoločne uspejeme a takto, len takto podporím TTIP. Kolegyňa Bilbao. Ďakujem, pán predseda. Španielská vláda minulý týždeň oslavovala celosvetové výročie Dňa slobody slova v španielskej televízii boli vysielané eh, príslušné relácie a spravodajstva a tiež eh, v baskickom jazyku. Avšak vedome e, e, sa u nás nezohľadňujú všetky jazyky a obyvateľia z Navary si tieto relácie pozrieť nemohli. E, čiže technika tu otvára nové cesty pre šírenie informácií ale mnoho jazyčnosť a jazyková rozmanitosť zabezpečená nie je. Ďakujem pán eh, Christofanos. provokácie Turecka voči eh, Grécku prekročili všetko, čo si dokážeme v tomto smere eh, predstaviť Eh, sú spochybňované jednotlivé ostrovy v Egejskom eh, eh, mori mm, a, a tvrdí sa, že narušujeme výsostné vody. Toto je niečo, čo v sebe skrýva neustále nebezpečenstvo, že dôjde k nejakým nehodám na mori alebo vo vzduchu. Aj z medzinárodného pohľadu treba prijať primerané protiopatrenia, pretože už v minulosti k takýmto nehodám došlo. Grécko je zaviazané k mnohým nákladom v tejto súvislosti, čo zhoršuje už existujúce problémy tejto krajiny a vedie to k ešte väčšiemu zadlženiu. Takže keď Európska únia eh, požaduje, aby v rámci úsporných opatrení sa znižili aj výdavky na operanu v Grécku, eh, treba eh, to zohľadniť, pokiaľ ide o, o, o redukciu mm, týchto provokácií. O, Turecka. Minulý rok e, som e, varovala e, parlament ohľadne nebezpečenstva detí, ktoré miznú v sieťach pašerákov. A teraz E, sa situácia ešte zhoršila. Interpol e, oznámil, že 10 tisíc detí e, zmizlo, 5 tisíc len v Taliansku samotnom a tisíc nezvestných v Švedsku. Jednoducho sa nevie, kde sú, čo robia, s kým sú. Angela Merklova a iní fanatici otvorených hraníc povedali, že všetci môžu prísť, ktorí chcú, ale to zväčšilo aj dodávku tovaru pre pedofilov. E, tento parlament e, voči tomu nič nepodniká. Kolega Kapras. Ďakujem, pán predsedajúci. E, v Deň Európy som sa chcel vyjadriť k dvom veciam tu v parlamente. Európska únia zažíva krušné časy a, a Ehm, mali by sme byť e, eurokritickí, ale naše problémy vyriešime e, len tým, že budeme mať viac Európy. E, Európa je našim spoločným veľkým projektom. Zo strednodobého projektu by to mala byť referencia pre všetkých, a to vo všetkých oblastiach, ako napríklad trvalo udržateľný blahobyt a podobne. Ako zástupca Katalánska chcem informovať, že naš Naši e, kolegovia sa zasadzujú za Európu, ktorá je solidárnejšia Európa obyvateľov, e, ktorá sa zastáva za slobody. Katalónsko by e, mohlo prispieť ešte viac, ak by sme sa stali novým štátom v Európe. Ďakujem. Pani Bilde. Ďakujem pekne, pán predseda. Mnohé hektáre lesa sú v EÚ e, tretia najväčšia plocha vo Francúzsku. Viac ako 500 tisíc pracovných miest zaniklo v posledných desiatich rokoch. Naďalej zatvárajú pílej. Aj v mojom departamente Mörta Mozel E, píla zavrela a 30 ľudí prišlo o prácu. Je to výsledok dumpingu, za ktorým je Čína. Tam e, vyvážame za smiešné peniaze surové drevo a ono sa nám vracia, vracia v spracovanej forme. E, pragmatický postup by bol taký, že surovina, teda drevo, by sa spracovávalo čo najbližšie miest tu ťažby a nebolo by e, vysielané na druhú stranu e, sveta a vracalo sa v e, spracovanej forme. Čína masívne dotuje svoje spracovateľské podniky. V EÚ je to zakázané kvôli ultraliberalizmu, preto je na čase zmeniť pracovné metódy. Naše pracovné miesta by tým boli zachránené aj, praco, aj táto planeta. Pán, pani Zoriona Polosová αποφασίσετε σαν Ευρωκοινοβούλιο να... Pán Ζαριανόπολους, dnešný deň, 9. maj, je, je bojom proti, oslavy boja proti fašizmu. Je, niekedy sa komunizmus použ- porovnáva s fašizmom a komunisti e, sú stíhaní vo viacerých krajinách a teraz sa ale oslavujú európske dejiny. Takže e, v podstate sa e, podporuje boj proti antifašizmu. Nedá sa však zmeniť minulosť. My spomíname na všetkých, ktorí bojovali proti fašizmu. Aj komunisti e, e, naozaj úspešne bojovali proti fašistom. Aj bolševici. 21. storočie je novým storočím aj čo sa týka oslobodeň. Ďakujem. Teraz e, pani Tomt. Ďakujem pekne. Dnes oslavujeme Deň Európy. Každý rok e, v ten deň pýtame, kde sa nachádzame, ako riešiť naše výzvy, naše problémy. Zdá sa nám, že e, tohto roku sa nám tých problémov nejako veľa nazhromaždilo. E, ako nájsť riešenie, ako sa zjednotiť. Všetci vieme, že Európa sa musí nevyhnutne zmeniť a to teraz, pretože tak, ako je dnes, prežiť nemôže. Ale namiesto toho, že a síce aj napriek tomu, že hovoríme o dôležitých veciach ako ekonomická migrácia a tak ďalej, nesmieme zabudnúť aj naše druhé e, projekty, ktoré sme si e, stanovili. A rada by som upozornila na našu Európsku monetárnu úniu. E, programy nie sú postačujúce. Všetky členské štáty, ak chceme si túto monetárnu úniu zachovať, musia prejsť reformami a to nás bude stať veľké úsilie úsilie, ale určite sa to oplatí. Je to projekt, na základe ktorého Európa prežije. Pani Dančila, ďakujem pekne, pán predseda. V minulých mesiacoch Európska komisia e, navrhuje uvoľnenie vízového režimu pre Gruzincov, ktorí chcú prísť do EÚ. Návrh komisie počíta s monitorovaním pokroku Gruzínska pri implementácii reforiem potrebných na dosiahnutie tohto stavu o pokroku eh, hovorili európske inštitúcie a Európsky parlament, ako aj vlády členských eh, štátov by mali podporiť návrh Európskej komisie. Rumunsko bolo a je naďalej podporcom eh, európskych ašpirácií Gruzinska, hlavne čo sa týka implementácie dohody o pridružení a, taktiež uvoľnenia vízového styku. Väčšina európskych krajín zaznamenala pozitívny vývoj v Gruzinsku a taktiež odhodlanie tejto krajiny splniť kritériá stanovené európskymi inštitúciami a rozumiem očakávaniam eh, Gruzincov v týchto oblastiach. Ďakujem. Teraz pán eh, Radoš. Ďakujem pekne, pán predsedajúci Vidiecké a horské oblasti eh, sa potýkajú s energetickou krízou a eh, trpia biedou. Jedným z dôvodov tejto biedy je aj nízka úroveň energetickej účinnosti. Ehm, to eh, situáciu obyvateľstva v týchto oblastiach robí ešte horšou a preto vyzývam Európsku komisiu, aby definovala osobitné programy v existujúcich programoch, fondoch Európskej únie, ktoré by e, umožnili väčšiu energetickú účinnosť. To e, znamená zjednodušenie postupov e, pri využívaní týchto fondov a tiež informačnú kampaň, ktorá by umožnila ľuďom, ktorí žijú v týchto oblastiach, aby toho viac vedeli, aby lepšie vedeli využívať tieto fondy, aby energetická účinnosť aj v týchto oblastiach bola postačujúca a aby sme umožnili ľuďom, aby tam lepšie žili. Ďakujem.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 zvyťazili nad barbarstvom a hrôzou fašizmu. Moja krajina, Španielsko, bolo obeťou Franka počas studenej vojny. Bol to akýsi pešiak na šachovnici eh, transatlantickej. ale Európania boli schopní sa postaviť útlaku a eh, presadiť demokraciu. Dnes Európa zradila svoju eh, pracovníckú triedu, e, nemôže sa e, uživiť táto trieda a e, živí, Európa živí tie monštra, proti ktorým akože bojuje. Naša krajina bola obeťou ekonomických úsporných opatrení. Politika by mala stáť na právach pracovníkov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 Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Komisár Moskovi si povedal, že e, utečenci podporujú rast. Podľa neho príjmanie utečencov by e, bol jeden, jedným z dôvodov rastu, ktorý by mal predstavovať 2% v roku 2000 v eurozóne. Verejné výdavky pre migrantov e, vytvárajú ozdravujúci efekt pre ekonomiku. To sú jeho slova. Vyčíslo to na 0,5% v Nemecku, ale realita je odlišná. Viaceré štúdie ukázali v posledných rokoch, aké katastrofálne dopady má imigrácia pre Francúzsko. V roku 2012 je štúdia Gureviča a hovorí, že 17 miliard eur e, to stálo a v nejakej štúdii to dokonca bolo 89 miliard eur, e, ak sa pozrieme na to, čo toho stojí policiu, zdravotníctvo, spravodlivosť, E, súdnictvo a e, taktiež ubytovanie. Takže opäť raz komisia klame Európanom. Ďakujem pekne. Teraz pán e, Roland. 23 millions de 23 miliónov Európanov v súčasnosti nemá prácu, 77 miliónov má nedostatočnú kvalifikáciu, za tým sú ľudské drámy. Náš sociálny model e, e, sa nemôže zrútiť európsky rámec kvality pre e, odbornú prípravu. O, to, o tom svedčí zvýšená mobilita a taktiež e, výučba e, sú cestou vpred, treba e, sa prispôsobiť potrebám a očakávaniam trhu práce, sociálni partnery, prípravné zariadenia, verejné úrady musia však spolupracovať. Sú tu rôzne európske iniciatívy, napríklad Európska agenda pre nové kompetencie sa zameriava e, tak na všeobecnú odbornú prípravu, e, ako aj na iné a to zaručí ekonomický úspech. Potrebujeme politické projekty v Európe pozitívne, takže e, využíme túto výzvu a postavme sa jej konkrétne. Ďakujem, pán Blanco López. Ďakujem, pán predsedajúci. Už nejaké rok, nejaký ten rok máme krízu a tisíce španielských rodín bojujú o prežitie. Španielská vláda no, zaviedla opatrenia, e, dochádza k zneužívaniu úverov, pôžičiek, má to za následok drakonické opatrenia Ľudia si neudržia svoj byt, ak nesplácajú. A preto, pán predseda, vás žiadam, aby komisia rozhodne e, postupovala proti tejto situácii. Domnul Selimovič. Pán Selimovič. Yes, it works. Tak, herr Talman Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes eh, sme dostali veľmi smutné správy z východnej Európy. Eh, naozaj eh, takéto činy sa stávajú stále častejšie, dosahuje to alarmujúcu úroveň a takmer každodenne sa používajú granatomety a tak ďalej, čo je jasným porušením dohod a EU sa iba prizera. Chcem eh, privítať dohodu eh, trilaterálnej kontaktnej skupiny, podľa ktorej sa má vytvoriť eh, nejaký rámec a my ako európske inštitúcie musíme ale žiadať viac, musíme žiadať opatovné plné nastolenie prímeria, je tam skutočne humanitárna kríza a dostávame e, také správy, ktoré sú stále náročnejšie na čítania. Naozaj nevyhnutné dosiahnuť trvalé, trvalé priemerie. Ďakujem. Pán McCarthy. Pani Niriada. Ďakujem. Minulý týždeň som bola na vypočutí k verejnému bankovníctvu vo Európskom parlamente a tam som počula o príležitostiach súvisiacich s verejným bankovníctvom. Je tam množstvo postupov, ktoré sa dajú implementovať, aby sa vytvoril aj v Írsku podobný systém a pre eh, Írsko je bola dôležitá spolupráca s poštovými úradmi, s, mm, s odbormi. Banky, súkromné banky majú príliš veľkú kontrolu nad ekonomikou, najmä pokiaľ ide o veľmi vysoké úrokové sadzby. Ako môžeme toto podporovať, keď tie banky kradnú peniaze a nedávajú žiadne benefity bežným ľuďom. My sme za verejné banky, aby pomohli rozvoju malých a stredných podnikov. Zameriavame sa na skutočné zmeny a na podporu malých a stredných podnikov, družstiev a sociálnej ekonomiky. Musíme zabezpečiť túto zmenu a musíme s ňou začať okamžite. Ďakujem pekne. Ďakujem pani von Štor. E Rada Európskej centrálnej banky minulú stredu vo svojej všemocnosti a Ehm, blahosklonnosti zrušila 500 eur bankovku. Argument bol, že ECB sa obáva, že táto bankovka pomáha e, zločincom, financovaniu teroru a praniu špinavých peniazí. Naozaj myslíme si, že e, zločinec prestane pachať trestnú činnosť e, len preto, že namiesto dvoch 500 eurových bankoviek bude mať teraz, bude potrebovať 5 100 euroviek a namiesto jedného kufrika dva kufriky. To nám predsa nemôže nikto vážne tvrdiť. Ide jednoducho o peňažnú politiku. ECB a Mario Draghi musia pretlačiť negatívne úroky, pretože ak e, nedostanete žiadne úroky na svoju vkladnú knižku, ale e, musíte platiť úroky, tak e, utekáte do hotovosti a vyberáte peniaze z bank. Čiže, čiže to, čo minulý týždeň, minulý týždeň schválila ECB, je zrušenie hotovosti a hotovosť je E, sloboda, e, slobodu e, si, a hotovosť si musíme zachovať. Kto je proti hotovosti, je totalitárnym politikom. Ďakujem, pán Bogovič. V lanskem letu sme v parlamentu Minulý rok sme v eh, parlamente sa dlho zaoberali dokumentom, eh, kde sme eh, dali jasné inštrukcie Európskej komisie, ako má zaobchádzať v našom mene s T-typom. V ostatných dňoch sme opäť svetkami z médií rôznych tajných dokumentov a Komisia mm, jednoducho nechodí do parlamentu a neinformuje verejnosť o tom, čo sa v rámci e, negociácií e, deje. Toto je e, podľa mňa jedna z najväčších hrozieb celého dohovoru a preto apelujem na komisiu, aby zabezpečila a ubezpečila parlament o tom, že budú e, e, všetky veci dodržané, na ktoré sme upozorňovali, napríklad bezpečnosť potravín a také ďalej. A nielen parlament, ale aj e, verejnosť, aby Európania nezáviseli od nejakých tajných dokumentov alebo mimovládnych organizácií. Thank you. Ďakujem. 9. mája pred presne 66 rokmi Šumanová deklarácia e, bola víziou pre mier a zmierenie v Európe. E, tak povediať sa vstala Európa z popola vojny a genocídy. To, bola, e, to bol signál Európskej európskej jednoty a dnes, keď si pripomíname Deň Európy, opäť žiaľ sme svedkami eh, vojnových zločinov, genocídy, ktoré sú na našich hraniciach. Xenofóbia a rasizmus eh, posilňuje v Európe. EÚ musí konať v súlade so svojím historickým dedičstvom, musí sformovať jasnú politiku a akčný plán na zastavenie a zabranenie genocídia a masovým eh, zločinom na svete. Ja som sa po, mm, zúčastňovala takéhoto hnutia proti rasizmu. Ehm, zaoberali sme sa e, genocídami v Ruande, v, uh, v Bosne, aby sme e, sa ponaučili z lekcií minulosti a predišli im budúcnosti, aby sa to nikdy viac nezopakovalo. Mariana Petir, pán predsedajúci, pán eh, komisár, eh, koncom apríla v eh, Chorvátsku sa veľmi ochladilo spolu s mrazmi a prísady ovocia a zeleniny boli zrušené, boli zničené 90 až 100 predpokladanej úrody ovocia. Nemáme tlmočenie v anglickom kanáli. Nech sa páči, pokračujte, hovorí pán predseda. Koncom apríla Chorvátsko postihol veľký e, chlad aj s e, mrazom. E, priesady ovocia a zeleniny v severozápadnom Chorvátsku boli zničené. Škoda predstave 90 až 100 predpokladanej úrody ovocia, 90 hrozna a zeleniny, 15 miliónov eur. Okrem Chorvátska utrpelo aj Maďarsko, Slovensko a Rakúsko. Po minuločnej kríze spôsobenej ruským embargom, ktoré stále trvá a ktoré zasiahlo európskych výrobcov e, zeleniny a ovocia, táto živelná katastrofa by bola novým úderom, ak poľnohospodárom opäť nepomôžeme a to veľmi e, rýchlo. Žiadam od Európskej komisie, aby finančne podporila poľnohospodárov. E, len takto môžeme zachrániť európsku výrobu ovocia ovocia a zeleniny a ochrániť našich spotrebiteľov pred zvyšovaním cien, ktoré by ich inak čakalo. Is... Pán predsedajúci, toto je dôležitý čas, pokiaľ ide o rozvoj uh, služieb v v e EÚ a my chceme, aby sa navrhli zlepšenia v legislatíve doručovacej služby uh, aj balíkov. Na rozdiel od toho, čo nám hovoria euroskeptici, tieto pravidla nevyžadujú privatizáciu nášho poštového sektora. Nezabúdajme, aká dôležitá je pošta pre prácu, pre nové technológie, aj pre ekonomickú aktivitu založenú na internete. E, to, čo si online kúpime, sa k nám predsa len ešte musí v reálnom živote dostať. Um, viac než milión um, pracovných miest je v sektore pôšť v Európskej únii a chce chceme e, posilniť tento sektor. Ja a mnohí poslanci Európskeho parlamentu, viac než 50, e, podporujú kampaň Keep It Posted, aby sa mohli rozhodnúť, akým spôsobom dostanú kľúčové rozhodnutia týkajúce sa ich života. Podporte túto kampaň. Ďakujem. Dámna Šojdrova. Pani Šojdrova. Dámy a pánové, presne pred... Dámy a páni, pred presne 66 rokmi predniesol Robert Schuman svoju víziu pre bezpečnú Európu. Bolo to 5 rokov po konci druhej svetovej vojny a Európa sa ešte spametovávala z Euró- vojnových traum e, aby sa z zopakovaniu ďalšej e, e, takejto hrôzy a Schumann sformuloval e, svoju víziu E, týkajúcu sa zjednotenia výrobných prostriedkov, ktoré by spájali Nemecko a Francúzsko. A e, to by bolo vlastne takým prvým krokom k Európskej federácii, ktorá je nevyhnutná na zachovanie mieru. Už pred 66 rokmi bolo teda jasné, že cesta k bezpečnej Európe nebude jednorazovo a jednoduchou. Je dobré, pripomenúť si toto dlhotrvajúce úsilie, kedy si v komunistickom Československu som snívala o slobodnom živote, ktorý poznáme dnes. Otcovia zakladatelia mali odvahu a my ju musíme mať tiež dnes, aby sme sa nebali poďakovať za to, aby sme pokračovali v tomto úsilí. Ďakujem pekne, Maria. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som povedať niečo k vracaniu majetku v Rumúnsku. Vybral som si túto tému, pretože v Maďarsku došlo k takým uh, negatívnym prípadom, čo je negatívne pre imič Rumúnska. Chcem poukázať na to, že Rumunsko, ako aj iné bývalé komunistické krajiny, uh, majú problémy s tým vracaním, čo je samozrejme dosť ťažký proces. Uh, a sú tu aj odhady, 3 milióny osôb sa odhadujú, že e, bývajú v štátnych, e, zoštátnených bytoch. Mnohí sú veľmi starí a je to ťažké. A dediči predkladajú ne- nekompletné dokumenty. Ale ide o princíp vrátenia a ide o majetky e, církve, ale videli sme teda aj to, že e, sa to týkalo rodín, ktorým bol vypnut, bola vypnutá elektrina, takže ale ide o to, či bola porušená, boli porušené práve nejaké menšiny. Ďakujem. Liels paldies jums priekšsēdētāja kungs. Um,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 E, veľký milník v histórii ľudstva. V Lotyšsku e, sa oslavuje tak 8. ako aj 9. mája víťazstvo nad fašizmom. Ale predstavte si, milí kolegovia, aj v tejto neskorej hodine v Rige a v iných mestách e, sú námestia preplnené ľuďmi, lebo oslavujú víťazstvo nad fašizmom. Európa sa znovu zrodila po zničení naci terorizmu. Európska únia eh, vznikla na základe eh, solidarity. Eh, Európa bez hraníc a dnes by sme to chceli ukázať aj ostatným, aby teda sa nestalo, že naši občania budú občania druhej kategórie. Ďakujem. Končím zasadanie zajtra.